Bene, buongiorno a tutti, a tutte iniziamo. Želám všetkým dobrý deň. Mohli by sme začať našu schôdzu na programe. Dnes do obeda máme prezentáciu štúdie na tému pracovné práva v zónach transformácie. E, v prípade krajín, ktoré e, sú poberateľmi alebo ktoré užívajú systém GSP+. Požiadali sme o vypracovanie témy SIT je jasné už istý čas, že riadenie a správa, verejná správa týchto zón vyžaduje eh, špecifickú pozornosť aj strategické odpovede. Vďaka tejto diskusii Chceme rozvíjať potom rozprávu o e, systéme GSP+. A ako aj rozhodnúť, ako ďalej postupovať. Hlavným spravodajcom je pán Benjamin Richardson, je tu dnes medzi nami. Je z oddelenia e, politických a medzinárodných štúdií. On predloží výsledky a odporúčania, ktoré vyplývajú z tejto štúdie a potom položíme otázky. Nebudeme strácať čas a hneď mu dávam slovo, nech sa páči. Grazie. Um, good morning, everybody. Prajem všetkým príjemné dobré ráno podmienky štúdie začali tým, že pra, pracovné práva boli pod úrovňou medzinárodných noriem. A toto je veľmi dôležité, pretože príjemcovia systému GSP plus e, majú povinnosť dodržiavať z, z dohodu Medzinárodnej organizácie práce, to znamená zákaz e, pra, práce detí, nutenej práce a sloboda e, vyjednávania a preto výbor pre, podvýbor pre ľudské práva požiadal o vypracovanie štúdie v týchto krajinách, e, ktoré sú poberateľmi GSP plus systému a tiež e, by sa, aby sme zistili, akým spôsobom dodržiavajú príslušné dohovory. Štúdia sa sústredila na štyri sektory. To sú sektory v Mongolsku, Pakistan, Šri Lanka a tiež pracovateľský biznis sektor na Filipínach. To sú exportné sektory, ktoré najviac využívajú systém GSP plus v týchto krajinách. A to je relatívne aj z hľadiska referenčnej marže v tejto schéme aj z hľadiska obsahu, ob, objemu obchodu. Treba tiež spomenúť, že tiež väčšina tovaru je dovážaná do EÚ v rámci GSP+. Tieto sektory tiež zahrňajú prácu, ktorá je intenzívna na samotnú prácu, kde, manuálnu prácu konkrétne. No, Dáta sme získavali od zdrojov, ktoré môžete vidieť na našom slajde. Chcel by som uviesť e, dôležitosť e, interviu a poskytovania určitých e, informácií, pretože to ovplyvňuje situáciu a tiež, aby sa dostali tieto informácie k samotným pracovníkom. No, prvé zistenie kľúčové bolo, že dôležitosť EPZ je uplatňovanie GSP plus je to limitované. V Mongolsku EPZ vonkoncom je neaktívne, v palestinskom e, sektore e, spracovania rýb to funguje trošku, na Sri Lanke trošku a tiež e, napríklad firmy ako e, e, Marks Marks Spencer zo 64 zamestnancov, 24 z nich bolo umiestnených v priemyselných parkoch, čiže práca pre export sa týka iba niekoľkých miest, iba niektoré z nich sú, ozna- z nich sú označené ako tieto EPZ zóny. Ďalšie zistenie je, že porušovanie kolektívnych práv existujú aj v EPZ a okrem toho aj celá výroba má veľké problémy, napríklad v Pakistáne sloboda kolektívneho vyjednávania koncom neexistuje v EPZ, pretože odbory sú tam zakázané zo zákona. Tak aj na Filipínach napríklad je to legálne, aj tak je to, e, aj tak sú odbory pod e, tlakom Okrem toho porušovanie určitých ďalších základných e, pracovných práv, ako napríklad e, zákaz detskej práce a nutenej práce, sú tiež e, porušované v dodávateľskom reťazci. Ďalšie hotové veci, ako je napríklad eh, nízke mzdy, ďalej práca žien vo vlastných domoch. Tiež treba neslobodno zabúdať, že v tom kontexte, kde ženy sú naďalej aj zodpovedné za rodiny a nie sú, nemajú možnosť eh, slobodne cestovať eh, za prácou, ktoré sú, teda nemôžu využívať určité ekonomické výhody. To znamená, že kľúčové exportné sektory sa treba pozrieť e, aj mimo EPZ a dívať sa na ostatné časti e, v reťazca, kde sa zneužívajú pracovníci, pretože pracujú za slabých pracovných podmienok. E, po tretie, GSP Plus mal veľmi malý ale ale významný vplyv na inštitucionálny a legislatívny rámec sú to určité vzájomne preporené procesy, ktoré podporujú určitú právnu reformu, tiež vyžadujú od štátu, aby zabili monitorovacie mechanizmy a poskytovali údaje a správy, musia e, mať medzištátny dialog, pod, musia podporovať sociálnu inklúziu. Je tu, sú tu dôkazy, že toto všetko no, do určitej miery zlepšilo situáciu v Mongolsku a tiež e, aj zlepšenie pracovného práva v Pakistane aj na Filipínach. Avšak e, treba niečo spomenúť minimálne v dokumentoch Európskej komisie, že je to, že GSP Plus e, tiež v podstate um, um, umožnilo domácej koalícii bojovať za lepšie pracovné podmienky v rámci ľudských práv. A toto tiež sa týka aj určitého politického vyjednávania, politického smerovania, aby vytvorila národná stratégia na zrušenie detskej práce v Pakistane a tiež aj e, v, pak v, v rybnom sektore na Filipínach a na Šri Lanke v energetickom sektore. Ehm, reformy síce boli zavedené, ale nie sú dostatočne uplatňované určité domáce faktory, že sa neustále menia vlády a tiež tam politická dynamika a tlaky tých zamateľských organizácií sú často silnejšie alebo vplyvnejšie než samotný proces GSP+. Okrem toho implementácia reforiem ehm, je tiež ešte stále len skôr túžbou. V všetkých našich prípadoch sme e, zistili, že sa zatiaľ ešte e, slušné pracovné podmienky veľmi málo realizujú v praxi. Čiže ďalší záver je, že je treba nájsť e, Um, nájsť dobrý dialog uh, na národnej úrovni. To je podstatné, pretože ochrana pracovných práv je skutočne vnútorný politický proces a nie je to, sa, dosť, sa to dosiahnuť len tak, že niekto príde a poskytne technickú expertízu. Je treba naďalej pokračovať dialogu a je to musí byť ten nástroj komisie, keď chce dosiahnuť zmenu, ale tento nástroj nie je vhodný pre hociakú si alebo pre každú situáciu. No GSP plus komisia vníma ako tú poslednú možnosť vplyvu. Zatiaľ ešte žiadna krajina nebola vylúčená zo systému GSP plus za to, že porušovala e, tieto práva a podmienky. A, takže keď by sme teda rozšírili projekt GSP plus, to by poskytlo Európskej únii lepšiu páku na ovplyvňovanie vecí. Takže môžeme z toho vyvoliť určité odporúčania, odporúčania pre zlepšenie efektívnosti systému GSP+, sa treba sústrediť na tie exportné e, sektory, pretože tam má Európska únia najväčší vplyv pozostávajú v tých piatich okamžitých návrhov na zmenu a dva také návrhy, ktoré by mali byť e, potom zavedené do ďalšieho systému, ktorý vy, keď vyprší tento systém do roku 2023. To znamená, že treba vyzvať na, naozaj e, ochranu pracovných práv pakistanských EPZ, podporiť aj e, odbory, napríklad e, ani na Sri Lanke napríklad tiež neexistujú také skutočné pracovné, také pracovné práva. Ďalej Európska komisia zdôraznila, že GSP Plus e, predstavuje určitý dlhodobý vzťah s príjemcami týchto výhody a my si myslíme, že by tu bolo treba pripraviť určité dlhodobé konkrétne plány napísané na mieru pre jednotlivé krajiny. Je treba urobiť určité e, cestovné mapy, aj pre také sektory, ktoré sú vysoko riskantné. Tiež je treba pripraviť cestovnú mapu aj počas eh, procesu eh, prednodobého preskúmania fungovania GSP+. Po tretie, treba zabezpečiť, aby proces podávania správ bol dostupný a tiež, aby obsahoval aj monitorovanie. To znamená, že keď chceme tú kontrolu zabezpečiť, aby bola efektívnejšia, je treba jasne uviesť, že kedy je možné urobiť eh, tie vyhodnotiace tabulky a urobiť z nich príslušnú správu. A takisto jedna z možností je zahrnúť aj občianskú spoločnosť, tiež využívať určitých, e, určitých sprostredkovateľov, aby bolo možné uplatňovať naozaj tú e, politickú silu. Tak aj Európsky parlament by takisto mohol niečo urobiť viac e, pri, pri zdôrazňovaní aspektov, ktoré sa uvádzajú v jednotlivých správach a je treba naozaj dostať to do, aj do médií, pretože to potom môže prispieť väčšej, po väčšej politickej zmene. Ambicioznejší prístup by bol, keby, keby sa vytvorila nejaká inštitúcia, ktorá na potom naozaj obsahovala aj širší rozsah viacerých aktérov a toto by potom mohlo napokon viesť nie len nejakej aj červenej karte, teda zákaz alebo využívania GSP, alebo napríklad zároveň aj jelu, žltú kartu osobitne v sektore rybolovu. Ďalej po štvrté podporovať spoločnú zodpovednosť medzi tými vedúcimi spoločnosťami EU EÚ a poskytovateľov GSP+. Myslím si, že je tu veľmi dobrý dôvod, e, že vedieť, že sú to naozaj veľké firmy v Európe, ktoré vlastne zabezpečujú veľké dovozy z týchto krajín. Však je tu vždy veľmi veľký tlak aj na dodavateľské firmy, aby znižovali náklady a zintenzívňovali prácu. A jedným zo spôsobov, ako to lepšiť, je podporovať mm, dohody medzi dodavateľmi a medzi predávajúcimi a kupujúcimi, či by, keby to bolo bolo by dobre, keby tam boli dlhodobé záväzky zo strany nakupujúcich z hľadiska miest. Európska únia takisto by mohla poskytnúť určitú podporu, napríklad ako súčasť v rámci tej vlajkovej iniciatívy, ktorú vedie DG DEVKO. EU by takisto mohla podporiť aj nadnárodné skupiny, ktoré e, chránia pracovníkov globálne a podporiť európske firmy, aby spolupracovali s takými e, iniciatívami, ktoré tu už existujú pri ochrane pracovných práv. Po piaté podporuť takisto aj gender mainstreaming, teda podporovať eh, rodovú rovnosť a zamestnávanie žien. Určite by všetko toto bolo lepšie, keby boli to rokovaní a zapojení samotní pracovníci, samotní. Avšak je treba tiež eh, uznať, že rodová rovnosť by mohla byť podporovaná v rámci GSP+, plus aj v, v rámci programu Medzinárodnej organizácie práce, ktorá sa sústreďuje na strategické agendy, ktoré obsahujú aj e, v, vyjednávanie, ktoré zohľadňuje rodovú rodnosť. Niektorým odborom sa podarilo zabezpečiť zvýšenie podielu žien, zamestnaných žien, ako napríklad na Sri Lanke alebo aj napríklad v Pakistane. To sú, tu pracovali občianske spoločnosti a tieto organiz- keby sme poskytli týmto organizáciám určité financovanie, tie by mohli priamo pôsobiť e, a poskytovať poradenstvo s nevyhodneným ženám. Ďalej po šiesté roz- pripraviť naozaj dobre cielené sankcie, e, namiesto toho, aby sme len sa dívali len na tie určité preferencie, ale mohli by sme možno urobiť aj určitý zoznam negatívnych, e, alebo negatívny zoznam, alebo čiernu listinu určitých e, firiem, ale je treba preskúmať, e, ktoré by sa dostali na tento zoznam, ktoré dodržiavajú predpisy, ktoré požaduje od nich e, Európska únia. A tu je dôležité to, že tieto sankcie by sa nemali využívať časnejšie, ale keď sa ľahšie budú uplatňovať, tak budú e, možno, že mať väčší význam ako určité, určité odstrašujúci faktor. A posiedme tie finančné finančné opatrenia prostredníctvom dovoznej licencie GSP+. Vyžaduje si to ešte určité zdroje. Keď chceme toto financovať, tak eh, my by sme boli za to, aby veľkí dovozcovia, ktorí vlastne využívajú to GSP+, by mohli napríklad platiť za licencie, aspoň menšie poplatky. A určite aj GSP Plus takisto predstavuje, že tí, ktorí dovázajú do EÚ, to majú pri, sú oslobodení od daní, čo to znamená, že sú to veľké daňové straty, e, ktoré by sa mohli nahradiť touto, týmto poplatkom za licenciu. Samozrejme, že e, nechceme úplne nahradiť týmto poplatkom za licenciu túto daňovú stratu, ale aspoň časť e, by mohla byť, že z týchto peňazí by sa mohli financovať tieto ergo organizácie, ktoré sa sústredujú na dodržiavanie pravidiel predpisov GSP+, a tým pádom by EÚ mohla aj lepšie z dlhodobého hľadiska zúčastniť sa podporovania dodržiavania práv v týchto krajinách, ktoré využívajú GSP+. E, vlastne to by asi bolo všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Ďakujem za vaše úvodné uvedenie výsledkov štúdií aj odporúčaní. A teraz si vypočujeme stanovisko a názory poslancov. Pani Biller. Ďakujem veľmi pekne za e, túto štúdiu. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme sa pozreli na situáciu pracovných e, práv v exportných eh, krajinách. Keď som si eh, vypočula ten prípad, ktorý ste analyzovali, tak musím povedať, že situácia je naozaj veľmi zložitá a šokujúca. To sa zrejme stiahuje aj na otázku, ktorú mám pre komisiu. Čo plánujete, eh, pokiaľ ide o situáciu v Pakistane? Hm, Uskutočnite nejaké naliehavé e, opatrenia, pretože sa zdá, že tu celkovo ide o tento program. Vy ste vo všeobecnosti e, odporúčali cestovné mapy pre jednotlivé krajiny, ktoré budú prispôsobené e, potrebám a požiadkam jednotlivých krajín. Čo si o to myslí e, komisia o tomto odporúčaní? E, tiež si myslíte, že je to dobrý nápad, alebo nie? No a potom si myslím, že odporúčate aj nejaký mechanizmus na predkladanie sťažnosti. E, čo si o tom myslí komisia? A keď som vás pochopila správne, tak mal by v parlamente byť napríklad tieňový spravodajca pre GSP v INTA. A môžeme to urobiť, alebo čo budú e, výhody a nevýhody. No a potom vaše odporúčanie číslo 6 Vy tu e, odporúčate e, cielené sankcie, e, ak sa situácia nezlepší. Toto je zaujímavý nápad, pretože GSP Plus odobrali iba raz, keď sa nemilím. A myslíte si, že takéto cielené sankcie by sa mohli uplatniť aj v prípade Pakistanu? Takže zatiaľ toľko odo mňa. Ďakujem. A pán Brokner. ďakujem veľmi pekne. A ďakujem za e, túto veľmi zaujímavú štúdiu. Je nielen, že zaujímavá, ale je aj e, dôležitá pre nás. Vaša štúdia poukazuje na e, vážny problém transparentnosti pri príprave správ. Chcete zverejniť túto záležitosť a čo si myslíte o tom, že by sa vytvorila, vytvorila istá forma trojstranného mechanizmu pre predkladanie sťažností? Viete si predstaviť, že tento návrh sa bude ďalej rozvíjať? Ďakujem. Ešte niekto iný? Pán Bašír. Ďakujem veľmi pekne za túto vynikajúcu správu. Ako niekto, kto pochádza z priemyslu, skôr než bol zvolený do Európskeho parlamentu, by som chcel e, podporiť myšlienku, že by e, sme sa mali zamerať na jednotlivé podniky a továrne, ktoré nedodržiavajú princípy a nie e, komplet celý priemysel a v takej krajine ako Pakistán e, sa treba postarať o to, aby sa zlepšilo pracovné právo a podniky, ktoré neuplatňujú najlepšie praktiky, by mali dostať čas, za ktorý by zmenili a napravili svoje praktiky a sú tu predsa ešte iní, ktorí e, ťažia z práva na prácu a nemali by byť e, postihovaní e, tým, čo robí e, podnik. Takže naozaj sa treba zamerať na jednotlivé podniky, e, ktoré sa nespravia tak, ako by mali a treba im dať e, čas na to, aby sa napravili a aby zaviedli najlepšie postupy, najlepšie praktiky. Ďakujem. Ďakujem. A teraz si vypočujme e, komisiu pán Niko Sansaez, e, DG e, Trade. Ďakujem veľmi pekne, želám vám všetkým dobré ráno. V prvom rade sa chcem poďakovať výboru, podvýboru pre ľudské práva za túto dôležitú správu, za tento príspevok dialogu o GSP+. Veľa spolupracujeme s výborom INTA, a je pre nás eh, dôležité eh, stretnúť sa s inými um, výbormi a je dôležité porozprávať sa o otázke GSP+. Takisto načasovanie tejto diskusie je veľmi dobré, pretože sme práve vydali novú správu o GSP+. Je to správa o rokoch 2016-2017 eh, a je to správa z minulého piatku. Tam nájdete rozsiahlu analýzu a hodnotenie našich názorov na túto eh, situáciu a na situáciu v každej krajine, ktorá ťaží z GSP+, a eh, robíme tam rozbol pracovných práv v týchto krajinách. Takže nech sa páči, pozrite sa na tú správu, ak máte záujem. Kolegovia e, generál riaditeľstva pre zamestnanosť sa môžu venovať konkrétnym bodom, ale E, predsa len môžem e, odpovedať na niektoré otázky, ktoré tu boli znesené. E, samozrejme, GSP plus, alebo cieľ GSP plus je podporiť viacstranný proces a uplatniť viacstranné normy. Hovorím to preto, že mnohé naše hodnotenia vychádzajú z toho, čo medzinárodné organizácie hovoria o týchto krajinách a čo hovorí medzinárodná organizácia organizácia práce. Medzinárodná organizácie práce má svoj vlastný e, dozorový e, mechanizmus, takže spolupracujeme s nimi, keď pripravujeme naše e, správy. A keď navštívime tieto krajiny, tak sme vždy v kontakte s miestnou pobočkou Medzinárodnej organizácie práce, aby sme mali niekoho priamo z danej krajiny, z daného regiónu. A okrem toho sa e, zapájame aj do spolupráce s občianskou spoločnosťou. Toto potrebujem zdôrazniť. E, takisto e, sa stretávame aj s občianskou spoločnosťou v Bruseli, skôr než sa vyberieme do jednotlivých krajín, ale keď prídeme do danej krajiny, tak sa tam stretávame s odbormi, so zamestnávateľskými organizáciami, s mimovládnymi organizáciami a upozorňujeme na záväzky vlády danej krajiny. To je dôležité. A toto bolo veľmi pozitívne vnímané napríklad odborármi. A cenia si e, tento ďalší komunikačný kanál, ktorý vytvárame. Aby som bol úprimný, naozaj som niekedy prekvapený, keď odborári e, hovoria o, problémoch pracovného práva a sú naozaj radi, keď nás tam vidia, keď e, pochopia ten kontext. A robíme monitorovanie spolu s kolegami z Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť. Takže pre nás je to dôležité, aby sme vytvorili túto platformu, e, túto príležitosť pre dialog e, s občianskou spoločnosťou alebo s vládou. GSP Plus nám umožnil pomôcť e, rozbehnúť dialog o ľudských právach alebo nám pomohol podporiť takýto dialog, ktorý už existuje. Takže prvom rade by som eh, chcel povedať, že naozaj vytvárame eh, platformu pre takýto dialog. Ale po druhé, eh, čo je ešte dôležitejšie, je, že je to dlhodobý vzťah. Je to jednostranná preferencia, ale chceme vytvoriť situáciu dvojstrannej dôvery. Chceme ukázať, že naozaj chceme, aby tie krajiny si osvojili to, čo je správne. My tam nechceme prísť a diktovať im, čo majú robiť. Je dôležité pozrieť sa na to, čo robí vláda a e, naše hodnotenia e, vychádzajú z hodnotenia Medzinárodnej organizácie práce, ktorá už väčšinou obsiahne e, rôzne nedostatky vyskytujúce sa v danej krajine. A chceme, aby vláda si potom vytvorila e, svoju vlastnú cestovnú mapu s vlastnými prioritami a načasovaním jednotlivých aktivít. Je to dôležité pre dlhodobé prežitie programu, a keď naozaj chcete vidieť pokrok v dlhodobom horizonte. Nebudem tvrdiť a nebudem rozprávať veľa o, podstate, ale jednoducho sa chcem e, venovať otázke transparentnosti e, bola tu otázka, prečo to nemôže byť e, uverejnené. E, myslím si, že e, to súvisí s tou dôverou, ktorú máme s vládou. Hovoríme im, že to robíme všetko dôverne a oni odpovedajú s tým, že je to dôverné a reagovali vždy pozitívne v posledných rokoch a vymieňame si spolu názory. Keď sme zverejnili tieto diskusie, veľmi by sme stiažili ich prácu. Sme však otvorení a môžeme zainteresované strany kedykoľvek informovať. A môžeme informovať parlament, mimovládne organizácie o tom, čo sa robí. Ale myslíme si, že tu musí byť e, istá dôvernosť, istý mechanizmus e, dôvernosti. E, uverejňujeme správu, teda to je tá správa, ktorá bola uverejnená minulý týždeň a tam je uvedený dôkladný prehľad toho, čo sa týka danej krajiny. Takže chceme byť čo najtransparentnejší, čo najotvorenejší. Eh, pokiaľ ide o myšlienky a odporúčania, eh, chcem sa poďakovať eh, Univerzite v Warwicku za tento veľmi dobrý dokument. Je tam veľmi veľa odporúčaní a je to súčasťou veľmi dôležitej práce, ktorú teraz robíme. My momentálne hodnotíme celý program e, GSP, vrátanie GSP+. Ide o priebežné e, hodnotenie a koncom tohto roku potom uverejníme e, správu. Takže to, čo sme tu dnes vypočuli, je veľmi dôležité, pokiaľ ide o budúcnosť a odporúčania. Ja netvrdím, že všetky odporúčania sa budú ľahko presadzovať a samozrejme vyžiada si to aj zdroje. Iba jeden príklad, pokiaľ ide o sankcie. Ako viete, nariadenie je dosť um, zložité, pokiaľ ide o uplatňovanie sankcií. Trvá to dlhý čas, kým uh, sa uh, uložia sankcie a preto to neberieme na ľahkú váhu. Ale toto je naozaj dlhodobá práca a chceme pozbudiť e, tieto e, krajiny, aby naďalej konali. A teraz e, odozám slovo kolegám z generál riaditeľstva pre zamestnanosť. Anna, nech sa páči. Dobré ráno. Prepačte. Slovo udelujem ja na tejto schôdzi, nie hostia. Sme v parlamente, nie v komisii za DG. A, a ospravedlňujem sa. Chcela by som povedať iba niekoľko slov o monitorovaní GSP Plus zo strany e, pracovného práva a spoluprácu medzi všetkými e, tromi aktérmi, ktorí e, tu prichádzajú do úvahy. Ďakujem. Skôr, než by som udelil slovo pánovi Richardsonovi radreniach a tých bilaterálnych vzťahov. A tu je otázka, ako by sa ten eh, dialog mohol realizovať, ako by sa tento prostriedok zrealizoval podľa nášho názoru. Ale neexistuje tu vždy možnosť komunikácie medzi tým, čo sa robí, eh, práca, ktorá sa robí v inter. Návrh je naozaj po, treba ho podporiť. V INTA bude 20. E, februára, aby sa vypracoval návrh na stanovisko k tejto konkrétnej téme a tak ďalej a tak ďalej. Mali sme stretnutie s pakistánskou delegáciou, ale museli sme poukázať áno, že je tam veľké úsilie DG Trade neodpovedalo na otázku Barbary, ale obraciam sa na vás, Šibanovi Asisovi. Muito obrigado, Como já tive Ďakujem pekne, pán predseda, ako som už mohol správa alebo stanovisko môže mať v potrebnom rozsahu pretože nešlo len o zaberanie pôdy, ale aj o všeobecné práva doma a vidieckých komunít v boji proti klimatickým zmenám a na ochranu biosféry. Na prípade projektov, ktoré by priamo zasahovali do ich práv a žiadať teda od nich ich súhlas ten obrovský tlak svojim pôsobením postihujú domorodé obyvateľstvo zaberaním pôdy a podobne. A otázka financovania na všeobecné výzvy, pretože práve toto je spôsob, ako môžeme upozorniť a ako vyvinúť nejaký vplyv nádej. A povzbudili ju nielen v prípade domorodého obyvateľstva, alebo v tých, vo všetkých častiach sveta. Je odvolávkou pre veľa, veľké množstvo domorodého obyvateľstva. To treba zopakovať a to zvyšuje našu zodpovednosť voči ním. Zadefinovať ako zabudnutie e, tých prípadov domorodého obyvateľstva, kde dochádza k veľkému porušovaniu práv. Návrhy pozmeňovacích návrhov. Obyvateľstvo zaberanie pôdy a s tým súvisiaca migrácia domrodu obyvateľstva do miest a problémstvo zaberanie pôdy a s tým súvisiaca migrácia domrodu obyvateľstva do miest a problém týchto obyvateľov. Ďakujem, pani Verža. Ďakujem, pán predseda. Ide o veľmi kompletný pracovný dokument. Ten, ktorý sme dostali vopred, nám umožňuje lepšie e, sa stojí na tom, aká je úloha domorodého obyvateľstva v ochrane planéty, biodiverzity Súvisí to s porušovaním ľudských práv, ktoré trpia, ktorými trpia vo svojich štátoch. A táto otázka by mala byť eh, stredobodom tejto správy. A ja ľutujem, že EÚ má nepostačujúcu úlohu v OSN, a to je ešte slabé slovo, aby sme sa snažili posunúť veci vpred. Je to zásadná otázka e ľudskoprávnych eh, eh, ochrancov Správne ste zvoraznili, aké to má dôsledky, pokiaľ ide o nútené presídlenie a vykorenenie obyvateľstva takmer na všetkých kont. A ak chceme naozaj pracovať na otázke klimatických presunov, nie environmentálnych, tak toto nevyriešime, ak nebudeme pracovať na úlohe štátov, vlád a nadnárodných spoločností, tak to bude. Predložíme samozrejme pozmeňovacie návrhy. Nebude ich veľmi, veľmi veľa, pretože to podstatné tam je, nemám nejaké zásadné rozdiely názorov, len v niektorých momentoch si myslím, že sme mohli byť e, možno rozhodnejší v istých otázkach, pretože sme v EÚ urobiť v tejto otázke. Ja si myslím, že to je práve tam, kde môžeme byť užito. Ďakujem, hovorí pán predseda, pani Beserra. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, predovšetkom by som chcela poďakovať eh, pánovi Asisovi za prácu, pretože je to dobré východisko a som rada, že sa také eh, zmluvami tiež eh, je treba hraniť treba podporovať tých, ktorí chránia práva domorodov. Tiež treba ratifikovať dohovor e, Medzinárodnej organizácie práce o prácach domorodovateľstva. O tom musia ratifikovať všetky členské štáty tiež sa radím sa môžu stiažovať z hľadiska zneužívania ich práv a porušovania ich práv a to ide ruka v ruke s mechanizmom, ktorý my sme požadovali už v správe žien. Tiež zdôrazní to, že domorodovateľstvo je v prvej línii, ktorí sú ovplyvnení s negatívnymi zmenami klimatickej dôsledkov. 26. februára dovtedy ich treba preložiť 21. 22. marca bodu by sme dali slovo ESVČ pani Gant. Ďakujem, pán predseda. ESVČ vítam túto rozpravu aj túto správu, ktorú pripravil pán Asin. Spomenuté zdôrazňujú, že práva domorodého tetenstva a porušovanie ľudských práv je obava, ktorá E, ktorú vzdielajú všetky EU inštitúcie aj členské štáty. V oktobri 2016 komisia a vysoká predstaviteľka predstavovali pratíka nástrojov, ktoré sú k dispozícii pre EÚ v jej e, externej činnosti a mnohé z tém, ktoré sú tam uvedené, sú prítomné aj v tomto návrhu správy. A potom v máji eh, bol tu dokument rady, lo aj eh, EU e podporoval deklaráciu OSN, to, to ešte bolo z roku 2014 závery eh, obsahujú to, že treba riešiť nerovnosť, aj potlačenie identitanie pôdy a klimatická zmena. Tiež sa zdôrazňuje dôležitosť ďalšie využívania možností dialógu s domorodovateľcov na všetkých úrovniach, vrátanie aj programov financovaných EÚ e, a využiť všetky možnosti pomoci. Záver tiež obsahuje, že EÚ by mala mať taký prístup, ktorý bude zahrňať aj práva domorodého obyvateľstva. To je tým správnym postupom a v rámci implementácie, a to všetko musí byť aj v Európskej agende 2030. Pretrval tou súčasťou európskych cieľov mnohé roky práva na právu a práva na prístup k pôde, to je jedný zo základných ľudských práv a podmienkov pre trvalý rozvoj. Treba tiež spomenúť, že sú tu aj zábery rady, ktoré sme už spomenuli, vývoj a samovzdelávanie a podporu tradičných e, oblastí a tiež práva na určité kompenzácie, kde rôzne projekty e, ovplyvňujú domorodý charakter. Takisto je treba sa z, nástroje na podporu zo strany Európskej únie z oblasti ľudských práv. A toto je tiež zohľadené aj v akčnom pláne EÚ o ľudských právach a demokracii z roku 2015 až 2019, kde je, sa kladie veľmi veľký dôraz, sú súčasťou politiky Európskej únie v oblasti ľudských práv a EÚ um, integruje podporu ochranu práv dobrodhovateľstva vo všetkých aspektoch vonkajšej zahraničnej politiky, spolupráce a obchodu, uh, vrát kde sme pomerne aktívni v týchto otázkach. Ďakujem pekne. SVČ sa bude ďalej sledovať diskusiu a vývoj v, v tejto oblasti. Dovolte mi, aby som využil náš podvýbor, aby som pogratuloval pánovi E, pani Amiatovič, ktorá bola zvolená ako za novú komisárku, začne fungovať v novom poste od 1. apríla 2018 teraz. Urobíme asi 15-minútovú pauzu, pretože čakáme na príchod predstaviteľov Európskej komisie, aby sme hovorili o Miamorsku a Bangladeši.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

predchádzajúcou služebnou cestou pod výboru DROA. Zašla sa na túto hranicu delegácia ad hoc. Informácie o delegácie rád by som privítal tých, ktorí nás budú informovať o posledných vzťahoch a vy. Vážení poslanci, dámy a páni, dobré ráno. Ospravedlňujem sa za svoj hlas včera prácu, ktorý urobil e, v posledných mesiacoch v súvislosti s krízou e, obyvateľstva, ktoré patrí e, do, aj do Bangladešu, aj do Miamarska a predovšetkým do utečeneckého tábora je veľmi dôležité. No, ste videli, že posledné informácie hovorili o Bangladeši. Máme teraz e, takú e, situáciu, ktorú e, charakterizuje Európska únia vedia vedie intenzívny dialog s Miamarskom aj s Bangladešom. V tejto súvislosti vaša návšteva povedala, že je to vítaný a dôležitý prvý krok eh, pri riešení krízy. A takisto sme sa zaviazali, že budeme monitorovať eh, túto situáciu, pokiaľ je o dodržiavanie eh, medzinárodných eh, požiadaviek, výraznú finančnú a politickú podporu Bangladešu od začiatku krízy a takisto eh, vedie dialog s Miamarskom, aby sa odhalili eh, pri a stretla sa s premiérom Bangladeša 19. novembra. Potom spolu s viacerými na danú situáciu a takisto upozornili vládu v Miamarsku na to, že treba okamžite riešiť túto situáciu a zastavenie násilia, plný humanitárny prístup k táboru a takisto proces a nakoniec e, implementácia e, odporúčaní. Takže toto bolo veľmi dôležité pri e, riešení krízy a naše počiatočné hodnotenie v tejto e, fáze e, je také, že návštevu vysokej predstaviteľ pani Mogherini v Bangladeši Takisto sme začali viesť dialog s Miamarskou a to veľmi uh, skoro a kolega bude o tom hovoriť viac. Pokiaľ ide o bilaterálnu dohodu medzi ob- o tom, ako by sa mala zorganizovať repatriácia. A takisto sme si všimli aj veľký záujem a tak, aby sa podpísala dohoda o zapojení UNHCR. A toto bude naozaj veľmi vítaný krok. Lenia prisúbila. um, ehm, niekoľko miliónov eur. A, v podstate USA e, prispieje polovicu celej sumy, ktorá bola prislúpená v Ženeve. Ja som e, bola tento týždeň v Dakare a v e, Coxbazare, v Dake a Coxbazare a Pozreli sme sa na to, ako e, riešiť ďalšie kroky po období, e, ktoré je e, kryté ženevskou konferenciou a toto obdobie končí vo februári, takže potrebujeme závisky na ďalšie obdobie a takisto potrebujeme strednodobejšie kroky a plány, tak je dôležité, aby všetci, ktorí sú zodpovední, sa dostali pre Medzinárodný súd, aby boli chytení a odsúdení za to, čo urobili. Pretože ak ich nepostavíme pred súd, tak to je ako keby sme dali zelenú iným, aby páchali trestné činy. Musia sa teda zodpovedať za to, čo urobili. A ako E, môžu títo ľudia získať e, prístup k zistovacej misii, keď tam nebude UNHCR, ako môžu získať prístup späť do svojej krajiny. Ja si neviem predstaviť, ako sa budú integrovať v tej provincii, v ktorej sa momentálne nachádzajú. Toto všetko treba riešiť. Ako e,